Okay, good morning again. We're resuming our work of the Libe Committee after the... Takže, milí kolegovia, vítajte na zasadaní výboru Libe po spoločnom hlasovaní s výborom ECON. No, je na čase nadviazaná náš program, tady sme ho včera po obede nechali. Včera sme hlasovali veľmi dlho. A teraz tu máme ešte stále bod 37, ktorý sa týka dohľadu nad námornými hranicami. Máme tam kooperačnú alebo spoluprácu medzi členskými štátmi. Pán Carlos Coelho je opäť spravodajcom. No a takže bude hovoriť o výsledkoch rokovania, predovšetkým posledného trilógu. Bolo to minulý týždeň vo štvrtok. Takže pán Koeľo, môžete hovoriť. Ďakujem. Som veľmi rád, že vás môžeme informovať, že posledný trilóg sa odohral tento týždeň, útorok. A s pomocou pani Wikström, pani Keller, pána Kirkoupa a ďalších sme sa dopracovali ku konečnej dohode. Chcem poďakovať všetkým politickým skupinám za vyvinuté úsilie, ktoré vložili do tohto spisu a toho, do tejto sednuté dohody. Boli, no, splnili sme veci, ktoré sme si hlavne stanovili. Predovšetkým toto nariadenie predstavuje obrovské zlepšenie v porovnaní so súčasným rozhodnutím, respektujeme rozhodnutie súdu preto aby tento dokument bol nahradený v, e, rozumnej lehote. Ďalej, tam meníme e, situáciu na mori, aby sme zabránili ďalším umrtiam. Ďalej tam máme nové pravidla ohľadom hľadania osôb a ich záchrany. Máme tam e, núdzové plány a jednotky, ktoré sa e, zúčastnia tohto procesu, majú povinnosť zachraňovať životy ďalej. Čo sa týka teda rámca námorného dohľadu, to je náš právny základ, tak v tomto kontexte taktiež musíme mať konkrétne pravidla, aby sme sa venovali situáciám, kedy dochádza k vyloďovaniu, hľadaniu a záchrane osôb e, teda v rámci operácií Frontexu. Ďalej máme tam povinné identifikačné opatrenia v prípade zabavenia a potom sú tam e, teda e, tie policajné opatrenia, ktoré sú voliteľné. A, a takto vždy na prvom mieste bude identifikácia, predtým, než budú presadené nejaké represívne opatrenia. Ďalej sme vymazali e, je tam teda iba možnosť iba varovať a nariadiť e, plavidlo, aby nevstúpilo do teritoriálnych vôd. Ďalej sme posilnili solidaritu. Máme tam konkrétne úvodné ustanovenie, špecifický článok, ktorý sa týka princípu solidarity, ďalej delenia zodpovednosti a solidarity, ktoré sú skutočne zásadné pre dodržiavanie e, základných práv ľudí, ktorí sa to týka. No a v neposlednom rade sme posilnili princíp nenavracania, máme tam špecifické silné ustanovenie, ktoré explicitne hovorí o súdnej príslušnosti a článok 4, kde sme mohli teraz zaviesť veľa textu, ktorý zlepšuje situáciu, právo na život, rešpekt, eh, rešpektovanie princípu nenavracania. Toto sú základné práva, a Európska únia a jej členské štáty musia zaručiť plnú implementáciu a rešpektovanie týchto dvoch princípov. Taktiež chcem poďakovať za spoluprácu Európskej komisii a litovskému a greckému predsedníctvu. Všetci sme pracovali naozaj tvrdo, aby sme našli riešenie ešte pred voľbami. No a pokiaľ aj rada, aj parlament potvrdia tento text, ktorý sa nám podarilo vypracovať v rámci trialógu, tak si myslím, že sa nám podarí nahradiť rozhodnutie rady a to čo najskôr. Ďakujem, pán Koelo. Vidím, že žiadny kolega sa nehlasil slovo. Alebo, prepačte, pán Bronx, môžete hovoriť. A potom komisia a predsedníctvo. Takže prosím, mikrofón. Dobre. Tak, čo sa týka princípu nenavracania, o tom sa tu hovorí stále znova. No a to je taký biankošek pre neznáme číslo, neznámy počet osôb, ktoré prichádzajú z nebezpečných krajín. v podstate to znamená, že ktokoľvek, kto sa dostane na pobrežie Európy z nebezpečnej krajine, tak už tam nemôže byť poslaný naspäť. No a keď sa pozrieme na logické alebo nelogické závery, tak nemôž, my si nemôžeme dovoliť, aby táto populácia, ktorá ostala v tých krajinách, tam žila naďalej. Radšej ich privezme všetkých do Európy a necháme si všetkých tu. Ďakujem, pani Sar- Sargentini. Ďakujem za slovo tak e, naša spravodajkyňa bola Franciska Keller, ale ona tu dnes nie je, takže ja chcem niečo povedať za ňu ohľadom toho posledného stretnutia. Zelení by chceli poďakovať Karlosovi za dobrú prácu. Myslím si, že ste tam zaviedli silné formulácie, v súvislosti s princípom nenavracania. Taktiež na poslednú chvíľu tam, sa tam hovorí o právnom poradenstve pre ľudí v tých člnoch alebo pri teda vyloďovaní. No a pre nás je nadalej dôležité a sporné, že toto rozhodnutie e, nevedie k vyloďovaniu ľudí v tretej krajine. Či tam bude nejaké, či to bude len teória, alebo či sa to bude v budúcnosti naozaj odohrávať, to ešte uvidíme. Ale sme naozaj nespokojní s tým, ako európske členské štáty sa snažia nájsť spôsob, ako vylodiť utečencov v tretej krajine. Takže určite to povedie k nejakým súdnym sporom buď v Štrasburgu alebo v Luxemburgu, pretože my si nemyslíme, že napriek tomu, že by ste zaviedli alebo vydali dobré rozhodnutia a zaviedli dobré zábezpeky a implementovali ich, myslím si, že to nezabraní tomu, aby ľudia naďalej v EÚ žiadali o azyl. Takže ale gratulujem teda k tomu výsledku, ktorý ste dosiahli. Dobre, takže nikto ďalší. Takže teraz si vypočujeme komisiu a grécke predsedníctvo. Komisia, tam je pani Healy. Hovorím to správne. Áno, dobré ráno. Za komisiu by sme chceli poďakovať spravodajcovi parlamentu a greckého predsedníctvu za dosiahnutý pokrok. Sme naozaj potešení tým výsledkom, pretože si myslíme, že ten kompromisný text ktorá plní všetky ciele návrhu komisie a Ďakujem ešte raz. Dúfam, že obe zákonodárne inštitúcie potvrdia tento výsledok. Ďakujem pán Koleci za grecké predsedníctvo. Ďakujem za slovo. Dobré ráno. Tiež chcem poďakovať spravodajcovi, stieňovým spravodajcom a všetkým politickým skupinám, ktoré prispeli konštruktívnym prístupom k tomuto nášmu kompromisu. Podarilo sa nám dosiahnuť dobrú vyváženú dohodu. Je to výsledok neformálneho trialógu. Skutočne sa nám to podarilo za krátku dobu. Mali sme tesný harmonogram, aby sme tento právny nástroj prijali ešte pred parlamentnými voľbami. Ako tu zaznelo, je to vyvážený text, ktorý rešpektuje práva osôb, ktorý sa to týka a taktiež to prináša pridanú hodnotu pre členské štáty, ktoré potom budú vyzvané, aby implementovali a zúčastňovali sa príslušných operácií Frontexu. Ďakujem za tento konečný výsledok. A za predtým chcem povedať, že dúfame, že sa nám dnes na pery podarí potvrdiť tento konečný výsledok, potom na rade a taktiež 20. februára na vo výbor Libe. Ďakujem, pán Kolecis. Už nikto ďalší nechce nič povedať k rokovaniu v rámci trialógu, o ktorom hovoril pán Koilo. Takže pán Koilo, možno ešte na záver Chcem povedať niečo pani Sargentini, Ďakujem za spoluprácu v súvislosti s týmto spisom a taktiež ďakujem strane, politickej strane zelených za dôležité pozmeňujúce návrhy, ktoré sme zapracovali do výslednej verzie textu. Myslím si, že nemôžeme zakázať vyloďovanie v tretich krajinách, ale mali by sme stanoviť konkrétne pravidlá. A toto, o toto sme sa snažili. Pani Sargentini to vie. A doteraz akcie Frontexu um, nikdy neviedli k vyloďovaniu v tretím krajinám. Takže nehovoríme o niečo, čo sa deje často. Doteraz sa to vlastne stalo nikdy. Ale musíme vytvoriť pravidlá, aby sme vylúčili, že pokiaľ sa to niekedy v budúcnosti stane, takže tam budú problémy. Ale som si istý, sme sa naozaj snažili aby sme dosiahli dohodu medzi radou a parlamentom. Ďakujem, pán Koelo. To je všetko k tomuto bodu, ale o desiatej. Tu máme Európsku ombudsmanku Emily O'Reilly, ktorá nám prednesie prezentáciu o akciách, práciach Frontexu. Takže Prosím, všetci sa usadte, hostia naši, predovšetkým pani O'Reilly, príde o 10. Takže teraz vám dám na 5 minút prestávku a o 10. začíname, až príde pani ombudsmanka. Ďakujem.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 Kolegyne, kolegovia, poprosím vás o pozornosť, aby sme pokračovali v našej schôdzi, takže ja by som chcel privítať našich hostí tuto medzi nami. Sme veľmi radi, že je medzi nami európsky ombudsman novozvolený. Vy ste si spomínate, že je to teda nový mandát, nová osoba, ktorá je poverená touto úlohou, je to pani Emily O'Reilly, európsky ombudsman a bola zapojená do vyšetrovania aktivity Frontexu v marci 2012, potom boli vydané odporúčania v apríli 2014 a vychádzajúc zo stanoviska Frontexu, ombudsman v novembri 2013 schválil osobitnú správu a Frontex zamietol jedno z odporúčaní tej správe. Takže teraz máme možnosť si vypočuť Európskeho ombudsmana pani O'Reilly, e, vypočuť si e, informácie o tejto osobitnej správe. Potom medzi nami bude pán Leitinen, e, riaditeľ Frontexu, ktorý už bol medzi nami viacejkrát, som veľmi rád, že ste prišli medzi nás a bude prezentovať stanovisko agentúry, to je veľmi dôležité z hľadiska našej práce. Dôležité je získať všetky informácie a potom k nám príde pani Igen Goer a pán Kessler, ktorí sú spolupredsedovia konzultatívneho fóra ohľadne základných práv vo Frontexe. Toto je konzult, jeho konzultatívne fórum, ktoré bude prezentovať stanovisko. Pani Igen Gore ešte neprišla asi niekde v zápche, ale je na ceste sem. V každom prípade sa k nám pridá neskôr a teraz najlepšie bude, keď začneme e, prezentáciu osobitnej správy zo strany ombudsmana. Pani Aureli, máte slovo, nech sa páči. Sure. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ďakujem pekne za takéto priateľské privítanie. Poslankyne, poslanci, ďakujem pekne za e, túto projekto, že sa môžeme zaoberať osobitnou správou Frontexov. Tu ide o to, že členské štáty boli vlastne e, poverené ochranou svojich vonkajších e, externých hraníc, takže my sme sa to zabarili aktivitami Frontex, je to z hľadiska, e, skúmali sme to z hľadiska základných práv a porovnali sme to s chartou základných práv. Na úvod môžem povedať, že som mohla zaregistrovať veľmi dobrú spoluprácu zo strany Frontexu a zareagovali na 12 až 12 odporúčaní z 13, jedno odporúčanie ale neakceptovali. Tu išlo o to, aby sa vytvoril vnútorný systém na riedenie, na spracovávanie sťažnosti a preto som potom vypracovala správu. Ja by som chcela povedať, že takýto mechanizmus e, samozrejme nemôže vyriešiť všetky komplexné otázky týkajúce sa migrácie, ale iste by to bol istý krok e, smerom tomu, aby sme dodržiavali e, ľudskoprávne štandardy, ku ktorým sme zaviazaní a to, čo pre nás vyplýva zo charty základných práv E, pričom Frontex ako aj ďalšie agentúry a inštitúcie EÚ musia sa tým riadiť. Pokiaľ ide imigráciu a výzvy, ktoré súvisia s nelegálnym vstupom na naše územie, tu ide o veľké výzvy pre EÚ. Sú tu rozličné konflikty záujmov, kde to tak kontrolovať migráciu, potom sú tu určité humanitárne aspekty, ide o to, ako e, spracovať žiadosti e, žiadateľov o azyl. Frontex spolupracuje s jednotlivými členskými štátmi, je dôležité dosiahnuť e, veľmi zložitú citlivú rovnováhu v rámci týchto snách. Vychádza z príslušného nariadenia. Frontex musí konať v súlade s chartou v rámci vykonávania aktivít. Okrem toho Frontex musí zabezpečiť administratívne opatrenia preto, aby sa podporil súlad a monitoroval súlad s touto chartou. Tieto ustanovenia a dohody sa týkajú toho, že je tu kódex správania pre operácie Frontexu. Ide o to, ako sa má, ako sa má vymenovať e, úradník pre ľudské práva. Musí to byť konzultatívny fórum pre základné práva. Toto sú skutočne kroky, ktoré môžeme uvítať. Sú to kroky vpred. V marci 2012 ombudsman začal e, prieskum z vlastnej iniciatívy. Išlo tu o to, aby sa porovnávalo, či Frontex sa riadil chartami, chartou a príslušným nariadením. Frontex eh, dosiahol značný pokrok, pokiaľ ide o vzťahu k nariadeniu a k charte. Zistili sme, že táto organizácia nemala žiaden mechanizmus, pokiaľ ide o spracovávanie žiadosti, e, eh, stiažnosti, ktoré sa týkajú porušovania zákonných práv že myslíme si, že tu je veľký nedostatok v rámci fungovania Frontexu. To, že chýba takýto mechanizmus, znamená, že Frontex nemôže priamo reagovať na sťažnosti a obavy, ktoré súvisia s tým spôsobom, ako pracuje. To znamená, že ak sa niekto sťažuje, tak nemá možnosť, aby to bolo priamo spracované zo strany Frontexu. Vedie to k tomu, že prípadné porušenie ľudských práv utečencov e, sú potom nemonitorované, nie sú spracované, nie sú vyriešené. Takže my sme povedali Frontexu, že je dôležité vybudovať takýto mechanizmus, aby teda bolo možné e, podať sťažnosti, keď niekto je toho názoru, že sa porušili jeho ľudské práva. Frontex zatiaľ toto akce po Frontex konštatoval, že pokiaľ je individuálne incidenty, ktoré môžu viesť stiažnostiam, e, spadajú pod zodpovednosť dotknutého členského štátu, na ktorého území sa došlo k tomuto incidentu. To, že agentúra EÚ nemá žiadne a právomoci v tejto oblasti. To aj Rada Európy skonštatovala za nebezpečný vývoj a môže to viesť tomu, že tu bude obviňovanie medzi členskými štátmi a agentúrou. Ja jednoducho nemôžem súhlasiť s tým, že Frontex sa bráni zodpovednosti, pokiaľ ide o tie aktivity, ktoré sa vykonávajú pod e, záštitou Frontexu. Je tu zodpovednosť, ktorú vzdielajú s dotknutým členským štátom, ale nie je udržateľné to, že by Frontex nemal žiadnu zodpovednosť keď si pozrite ich internetovú stránku, sú tam uvedené základné plány, ktoré sa týkajú aktivít, do ktorých sú zapojení Frontex, ide tu o napríklad školenia, informácie o migrácii, potom tu ide o schopnosti rýchle reakcie, pokiaľ ide o spoluprácu s pohraničiami, ktorí strážia externé hranice EÚ. Bez pochyb Frontex zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o európske politiky migrácie a ja súhlasím so stanoviskom Frontexu, ktoré sa týka toho, že mnohí pracovníci Frontexu sú zapojení do eh, aktivít, ale eh, vieme aj to, že tá zodpovednosť nie je jasne zadefinovaná, to znamená, že viacerí pracovníci môžu byť poskytnutí členským štátom a eh, sú tam rozličné aktivity, ktoré sú, sa vykonávajú pod záštitu Európskej únie. No a potom, keď niekto je označený takýmto teda týmto emblémom Frontexu, tak niekto si myslí, že to je automaticky pod gestiou EÚ. Došlo tu istým problémom v poslednej dobe a jednoducho dochádza tu k tomu, že mm, môže tu nastať veľmi zložitá situácia na posúdenie, kto má zodpovednosť, preto je dôležité, že utečenci eh, musia považovať Frontex za prvé miesto, kde sa môžu obrať s ťažnosťami. Je tu dôležitý princíp a síce, že akákoľvek osoba, ktorá zastupuje nejaký orgán, keď je označená eh, s emblemom EÚ, musí spolupracovať s členskými štátmi a to sa týka aj Európskeho parlamentu pokiaľ ide o tragédiu, ktorá sa udiala pri Lampedúze a pokiaľ ide o humanitárnu katastrofu pred hranicami EÚ, je dôležité sa oberať sťažnosťami zo strany migrantov a ďalších dotknutých osôb. Tento výbor vie sa veľmi dobre, že dôležité sú práva, ako aj nápravné opatrenia a preto je to dôležité aj z hľadiska charty. Musí to byť určitý mechanizmus, aby ľudia mohli podávať stiažnosti. Keď sa o tomto diskutovalo na podvýbore Európska práva, zástupca Európskej komisie skonštatoval, že Frontex nemá dostatočný právny mandát na to, aby vytvoril takýto mechanizmus pre stiažnosti voči členským štátom a ombudsmanov nepožadoval, aby eh, Frontex eh, zdvojoval vlastne úlohu, ktorú vykonáva. Komisia sme nežiadali od Frontexu, aby vytvoril disciplinárne konanie, aby sankcionoval personál členských štátov alebo svoj vlastný personál. Čo sme požiadali je to, aby sa zabezpečil súlad s základnými požiadavkami dobrej administratívy a to je dôležité pre každú inštitúciu EÚ, agentúru EÚ, ak teda dojde k nejakej stiažnosti, musí tam byť riadny postup, eh, ako sa táto stiažnosť vybaví. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Thank you. Ďakujem pekne za túto prezentáciu vašej správy, pani O'Reilly. A teraz si vypočujeme, a žiaľ, predseda hovorí bez mikrofónu. Takže pán Lajtinen, eh, riaditeľ agentúry Frontex, nech sa páči, máte slovo, vypočujeme si názor z druhej strany. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo, prejem príjemné dopoludne všetkým. Chcel by som sa poďakovať výboru LIBE srdečne za to, že ste zorganizovali toto podujatie. Chcem sa aj osobitne poďakovať Európskemu ombudsmanovi. Chcem sa poďakovať za výbornú spoluprácu, ktorú sme mali v rámci práce na tejto dôležitej téme. Chcel by som teraz vám pripomenúť niektoré fakty predtým, ako pristúpime k tomu jadru veci. Keď hovoríme o kontrole hraníc, musíme sa tu pozerať naraz na tri veci. Takže ide tu o migráciu, ide tu boj proti zločinu, ide tu o to, ako podporovať cezhraničné aktivity, ktoré fungujú bona fide tak musíme si uvedomiť, nejaký veľký počet je tu prekročenie hraníc v rámci EÚ. Je tu o to, že sú tu teda povolené hraničné prechody, povolené miesta na prechod cez hranice a potom je tu číslo, ktoré sa týka ilegálnych prechodov cez hranice. To bolo 107 tisíc. Tretia vec sa týka také zložitejšie veci a tu ide otázku zodpovednosti. A o tom sa diskutovalo už dlho, aspoň si spomínam asi od roku 2005 pokiaľ ide o zodpovednosť za kontrolu hraníc, tak ako je to stanovené v zakladajúcich zmluvách, je to na, e, úlohou členských štátov. Na druhej strane Frontex má svoje vlastné úlohy a zodpovednosť. Niekedy je to jasne zadefinované, ale ako pravidlo je, vykladá sa to rozličným spôsobom. Ja by som teraz chcel poukázať na článok 26a nariadenia o Frontexe, v tej podobe, ako to bolo zmenené v roku 2011, tam je uvedené, že Frontex má vytvoriť efektívny mechanizmus na monitorovanie dodržiavanie základných práv v rámci všetkých svojich aktivít. Pokiaľ ide o samotné vyšetrovanie, myslím si, že dôležité je si uvedomiť, že bolo to vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy a došlo tam k 13 odporúčaniam, o, hovoril, o ktorých hovoril ombudsman a bola vyjadrená celková spokojnosť zo strany ombudsmana a Frontex primerane zareagoval na 12 odporúčaní z celkového počtu 13. Ja by som ešte chcel povedať jednu vec veľmi jasno. Frontex neodmietal to zostávajúce e, odporúčanie, to je odporúčanie M, aby som zacitoval, vyvinúť e, aktivite, ktoré by viedli k tomu, aby tu bol vymenovaný úradník pre ľudské práva, ktorý by sa zaoberal aktivitami e, Frontexu a ktorý by sa zaoberal žiadosťami zo strany osôb, aby zabezpečil administratívne kroky. Takže to bolo odporúčanie, ktoré vyplynulo z odpovede ombudsmana. My sme neodmietli toto opatrenie, my sme zareagovali na to, že sme poukázali na úlohy úradníka pre e, ľudské práva. To znamená, že ide o to, aké mal kompetencie, oprávnenia, nemá tu žiadne kompetencie o vzťahu k orgánom a úradníkom členských štátov. Čo tým chcem povedať? To ide o to, že to nemôže byť považované za určitý spôsob, ako sme sa chceli vyhnúť z odpovednosti. Ide tu o to, že toto odporúčanie M je také, aké je. Takže toto má veľký dopad a ako aj ombudsman skonštatoval, pokiaľ ide o nariadenie Frontexe, neposkytuje nám dostatočne jasné ustanovenia a vystáva tu otázka, aký je vlastne vzťah orgánov EÚ k členským štátom. Je tu jeden osobitný bod, ktorý je ešte taký, tak povedať, zvláštny. A ide tu o výraz, ktorý sa vyžil v správe. Spomína sa tam vo verejnom záujme to je niečo, e, čím sa musíme intenzívnejšie zapodievať. Dovolte, aby som teraz skonštatoval, čo už vlastne máme a potom sa môžeme zamýšľať nad tým, čo by sa ešte mohlo vykonať, ako by sa mohla skvalitniť táto oblasť. Takže máme určité skúsenosti, ktoré sa týkajú sťažností. Sú to sťažnosti, ktoré e, pochádzajú zo strany hostujúcich e, dôstojníkov v rámci operácií, od zo strany jednotlivcov, zo strany mimovládnych organizácií, niekedy aj zo strany iných subjektov. Takže máme tu celkovo tri procesy alebo postupy zabezpečené, takže máme tu systém vážnych hlásení, máme tu etický kódex, ktorý obsahuje detailné ustanovenia o týchto aspektoch a potom tu máme štandardné Eh, operatívne postupy, tzv. SOP. Pokiaľ ide o článok 26a nariadenia Frontexe, kde je uvedené, že agentúra má vytvoriť efektívny systém monitoringu, tu ide o to, že sa nachádzam v finálnej fáze, na budúci týždeň máme stretnutie riadiacej rady, tam sa bude diskutovať o jednej téme na riadiacej rade a potom sa to schváli. A pokiaľ je konzultatívne fórum, keďže príslušní predsedovia sú dnes prítomní, sú tiež zapojení do tohoto celkového procesu. Máme 5 zasadnutí riadiacej rady za rok a štandardným bodom programu je sa zaoberať prípadnými incidentmi, ktoré obsahujú aspekty základných práv to sú veci, o ktorých sa vždy diskutuje na úrovni členských štátov na zasadnutí riadiacej rady. Takže čo je relevantné v tejto súvislosti? A ombudsman už hovoril o tejto veci. Ide o to vlastne, ako zachovať relevantné kategórie pracovníkov, ide o to, že kto je vlastne zapojený do aktivít Frontexu, asi tá najjasnejšia oblasť a tu, tam majú vlastne najlepšie možnosti dosiahnuť nejaký vplyv, sú samozrejme zamestnanci Frontexu. Druhá vec, druhá kategória, to sú vyslaní národní experti, ktorí pracujú pre agentúru, ale ktorých mzdy platia členské štáty. No a potom tretia kategória, ktorá je vlastne novou kategóriou a vyplýva z so zmeneného nariadenia Frontexe, sú to vyslaní hostujúci úradníci alebo dostojníci a tu ide o to, že aké majú úlohy, sa musíme nad tým zamýšľať a oni vlastne zohrávajú úlohu orgánov činných v trestnom konaní e, počas spoločných aktivít. Ale pokiaľ ide o tú veľkú väčšinu osôb, ktoré vlastne vykonávajú e, jednotlivé právomoci, ktoré vyplývajú z, e, z príslušného nariadenia, sú, sú hostujúci úradníci členských štátov, ktorí sa podielajú na týchto operáciách. A my zároveň tu máme aj ďalšie kategórie, ako napríklad tlmočníku a tak ďalej. Takže je to tak povediac taký trojuholník, kde jednoducho musíme zvážiť jednotlivé možnosti a zamyslieť sa nad tým, aký vplyv je možné dosiahnuť, a to tu vlastne ide. Čím ďalej ideme smerom členským štátom, štátom, tým viac sú tam zapojení, tým viac sú zapojení do toho, čo sa má vykonať, čo sa nemá vykonať. Takže myslím si, že to je jeden z takých kritických bodov v tejto súvislosti. Takže, čo ďalej, ako ďalej? Myslím si, že je tu množstvo prvkov, ktoré sme už zabezpečili. Máme tu teda tie pravidlá, máme štandardy, máme požiadavky a myslím si, že musíme ďalej pracovať aj na týchto existujúcich postupov. Ide tu od monitorovacieho systému, ide o to, aby sa čo najviac rozpracoval, rozvinul. Ďalej musíme mať e, úzke kontakty s Európskym ombudsmanom a som veľmi rád, že bude vlastne takáto príležitosť, aby sme privítali ombudsmana počas e, nadchádzajúcej návštevy u nás. No a čo je vlastne môjim posolstvom? Ide o to, že pokiaľ ide o ten postup na zmenu nariadenia Frontexu, to sa pripravuje, pokiaľ ide o tzv. hodnotenie vyplývajúce z článku 33, tak e, tu vlastne to vyplne návrh na úpravu nariadenia. Myslím si, že to bude celkovo prospešné pre nás všetkých, ak tu budú osobitné, jasné ustanovenia opierajúce sa európsku legislatívu, ktoré by nezavezovali len agentúru, myslím si, že to je vlastne tu tá najjednoduchšia časť, ale ktoré by vlastne objasnila aj to, akú úlohu zohrávajú európske orgány, aký je vzťah k členským štátom, totiž to realita vyzerá tak, že členské štáty veľmi veľmi obozretne si chránia svoju suverenitu, pokiaľ ide o presadzovanie práva a kontrolu hraníc vo všeobecnosti a bez hľadu na to, že či teda spolupracujú v rámci Frontexu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne za prezentáciu a za na, pohľad agentúry na túto vec. No a napokon je tu medzi nami pani Ian Gegor a potom je to aj pán Kessler. Oni sú spolu predsedovia konzultatívneho fóra pre základné práva a zaoberajú sa touto tematikou Frontexe, takže ste medzi nami, vy ste prezentovali stanovisko konzultatívneho fóra k tejto veci, takže vás srdečne vítam a poprosím vás o prezentáciu vášho názoru. Bolo by dobre, keď ste si rozdelili čas, a, alebo teda, no, je to na vás, kto chce začať, nech sa páči, rozhodnite sa. Um, dear chairperson. Ďakujem. Som je to poprvýkrát, kedy e, ako konzultatívne fórum pre Frontex vás môžeme osloviť. Revidované nariadenie o Frontexe má dojednania o takomto konzultatívnom fóre. Ide o vašu, vašu angažovanosť a motiváciu vtedy, Poskytujeme už dlhšiu dobu teda rady. V konzultatívnom fóre je 15 organizácií, napríklad moja agentúra, eh, agentúra pre základné práva. Je to možno očividné, ale treba to povedať. Ochrana základných práv utečencov to trápi všetky tieto organizácie, ktoré eh, sú v tomto fóre. Sem patrí aj prístup e, k dobrým opravným prostriedkom. Úzko sa chceme pozerať i na to, ako toto môže vo Frontexe a jeho fungovaní fungovať. Frontex zohráva kľúčovú úlohu pri podporovaní západných práv a pri vytváraní štandardov v spoločných operáciách Plne súhlasíme s rozlišovaním medzi monitorovaním a mechanizmami sťažnosti. Prvé nemôže nahradiť druhé. Treba sa pozerať na obe. Momentálne sme len pri vytváraní e, týchto funkcií vytvárame tento monitorovací mechanizmus a úzko spolupracujeme, spolupracujú práve s nami s fórom. Hovorí sa momentálne o vytvorení efektívneho systému už asi rok. Čo e, Frontex môže urobi, robiť, aby plnil svoje zodpovednosti, prístup k spravodlivosti, vytváranie mechanizmu, ktorý umožňuje sledovanie individuálnych sťažností. Tu hovoríme o individuálnych sťažnostiach, týka sa to porušení ľudských práv e, pri e, krokoch Frontexu. Nechcem hovoriť o jednotlivých scenároch. Výkonný riaditeľ už vlastne hovoril o mnohých z nich, nie všetkých, ale mnohých. Hovoríme o rôznych zamestnancoch, tlmočníkoch a tak ďalej. Nie je pochyb o tom, že pokiaľ ide o sťažnosť, ktorá sa udeje v kontexte e, zamestnancov Frontexu, je to zodpovednosť Frontexu riešiť tieto sťažnosti. A ušak, keď sa pozriete na všetky scenáre, uvidíte, že je veľmi zjavné, že jednotlivé sťažnosti voči osobnodobám iným môže byť efektívne len, keď sa postaví proti členským krajinám, orgánom členských krajín. Preto je rozhodujúce pre Frontex pri vytváraní tohoto mechanizmu Treba tu e, spoločne dláždiť cestu k efektívnemu vyšetrovaniu. To je jeden z, roz, jedna z rozhodujúcich vecí pre monitorovací mechanizmus. Stanovovať tieto úlohy a vytvoriť na to procedúry. Je veľmi, to veľmi zložitá téma, času nie je veľa. Kolega o tom ešte pohovorí viac. Vidíte, že sme do, dobrý duet. Dohodli sme sa, že by bolo nápomocné, keby ombudsman vyjasnil, čo sú to stiažnosti vo verejnom záujme. My chápeme a dúfame, že Európsky ombudsman to podporuje, že že individuálne sťažnosti sú tie, kde sťažujúci sa nie je ani obeťou, ani nemal man, dostal mandát od obete, ale je, je napríklad organizáciou pre ľudské práva, ktorá zozbierala e, dôkazy o určitom porušení. Toto je dôležité, aby sme vedeli odlišiť tieto prípady od tých, kde sú všeobecné sťažnosti voči európskym migračným politikám. Ten posledný prípad eh, nespadá pod mandát Frontexu. Let me add, eh, in addition to setting up a complaint mechanism. Ešte k tomu mechanizmu sťažnosti Frontex môže tiež pokračovať oznamovaní e, porušení, tiež informácie o rozmiestnených e, úradníkov. Tiež by sme chceli, aby s národnými orgánmi do prípady vyšetrovaní a proaktívne sa spájať s ľudskoprávnymi inštitúciami a národnými ombudsmanmi k individuálnym sťažnostiam. Ombudsman EÚ pri individuálnych sťažnostiach a s medzinárodným ombudsmanom, pokiaľ ide o externé dimenzie Frontex, aktivít Frontexu. Ešte dve veci ak e, predstaviteľ pre ľudské práva Frontexu má sťažnosti v mene agentúry, bude potrebovať oveľa viac e, ľudských a iných zdrojov. Momentálne zdroje jej neumožňa splniť tieto úlohy. Preto otázka, ako definovať e, využitie prostriedkov. Vzhľadom na ne- E, nedávne udalosti v stredomorskej oblasti. Nemali sme e, hovoriť o e, krokoch, kde ide o národné mechanizmy pri stiažnostiach, nie však Frontexové. Ďakujem. Thank you, Mr. Kessler. You're here as a witness that for the... Ďakujem. Vy, pán Kessler, ste svetkom toho, že poprvýkrát sme si vypočuli konzultatívne fórum boli ste tu boli už predtým. Vítajte späť. Vaša kolegyňa e, je tu nie poprvýkrát, ale poprvýkrát vo funkcii konzultatívneho fóra. Počuli sme si pán Lajtinena. Pýtam sa, či niektorý z poslancov chce prispieť, komentovať. Niekto? Prosím, dvihnite ruky. Pán Brons, vy ste boli prvý. Ďakujem, je zvykom tvrdiť, že ľudské práva sú e, neodňateľné a musia ich mať rovnocene všetci. Sú tu dôkazy v článku 4, v charte proti týraniu a tak ďalej. To je dobrý príklad. Ale ľudia svojim správaním a podozrením zo správania dostať do kategórie, kde môžu byť legitímne, s nimi môže byť zaobchádzané inak. E, nelegálni, neštandardní migranti napríklad. Oni strácajú určité práva kvôli svojmu štatútu. Napríklad Napríklad nemôžu sa voľne pohybovať EÚ. Predstavitelia Frontexu alebo predstavitelia členských krajín musia s, e, e, e, vypočúvať týchto migrantov o ich pôvode, predovšetkým, keď majú zámerne zničené doklady. A takisto musia byť zadržiavaní, aby tak mohli robiť. Spomínalo sa tu záchrana na mori. Ľudia majú povinnosť ich zachrániť. Áno, ale keď ich zachránia, mali by byť vrátení do svojej krajiny, nie odmenení e, prevedením do Európy, jednoducho do krajiny, z ktorej vyrazili. Ako ale sú totiž v Európe, buď sú politickými utečencami, alebo sú zamietnutí a zostávajú aj tak. Počuli sme od predstaviteľa Frontexu tu v tomto výbore, ktorý povedal, že keď im odmietnú azyl, dostanú e, dokument a milo ich poprosia, či by e, láskavo opustili EÚ, ale nie násilne ich vyhostia. Ľudia, ktorí majú chrániť e, hranice Európy, sú potom v palebne, palebne, v línii e, týchto stiažností. Tu sú rutinné filmovania, takže jednoducho nie je o tom pochybnosti. Ľudia, ktorým bránia v tom, čo chcú robiť, majú jasnú motiváciu e, stiažovať sa. Je trochu zlovestné tu dnes počuť od našich hostí, ak som to správne počul, že niekedy sťažnosti nerobia samotní e, e, utečenci, migranti, ale e, bez toho, že by mali povolenie na, k tomu, robia to mimo vládky. V bežnom občianskom práve zamestnávateľi a zamestnanci majú e, zodpovednosť za zlé zaobchádzanie so zamestnancami. Môžu ich totiž disciplinovať a prepustiť. Nie sú však zodpovední za E, ľudí, nad ktorými nemajú žiadnu kontrolu. Takže tá predstava, že Frontex by mal mať zodpovednosť za zamestnancov členských krajín, e, je naozaj e, ne, nepripustná. Pani Sargentini, nech sa páči. Ďakujem, keď som si vypočula našich štyroch rečníkov. Cítim sa v tom osamotená, totiž vec, o ktorú tu ide, je táto. Ak nebudeme opatrní, členské krajiny budú uh, vlastne uh, službu, jednu zo služieb, to znamená starostlivosť hranice, budú prenášať na Európsku agentúru. Táto Európska agentúra nemôže prijať plnú zodpovednosť za veci, ktoré sa nevydaria. Celkom jasne a logicky ich vrátite do členských krajín, ale ombudsman takisto tvrdí, že to sa nesmie diať. Nemôžete jednoducho povedať, že ak tu máte oficiálnych e, predstaviteľov pod európskou e, vlajkou, tu ste mali na mysli Radu Európu, Radu Európy, že nie sú zodpovední, pretože ak tak urobíme, nie tu bude to demokratická kontrola a, a je to starý, starý trik vysúvania nielen služby, ale i zodpovednosti von vlastnej zodpovednosti. Veľmi dobre rozumiem tomu, že riaditeľ agentúry to nemôže vyriešiť. Moja otázka potom však je, tento parlament práve teraz mal výmenu názorov k výsledku trialógu o záchrane utečencov na mori a mandátu Frontexu, čo sa môže či nemôže urobiť. Ale moja otázka na vás všetkých je, kam, čo si mám o tom myslieť, aký mám manevrovací priestor na to, aby som zabezpečila, že je tu niekto zodpovedný za starostlivosť o utečencov a kto zabezpečí, že veci sú v poriadku. Potom ďalej e, sledovanie toho bodu, ktorú, ktorý povedal pán Cashman a panelisti by to mohli zodpovedať a to sú sťažnosti. Kto má možnosť sa sťažovať? Aké sťažnosti berieme vážne? Samozrejme, že Frontex tam sa nestiažujete, keď máte názor na Dublin či smernicu o návratoch alebo iné pekné kúsky legislatívy. Ale keď som však utečencom alebo mimovládkou, ktorá hľadá možnosť uh, sťažnosti, žaloby, potrebujem uh, odkaz, kam môžem ísť, ale neviem, ako toto vlastne funguje. Mne to jasne nie je. Ďakujem, pán Kleš, ďakujem, pán predseda. Pani O'Reilly, vy ste žiadali za interný mechanizmus, mechanizmus šťažnosti v rámci Frontexu. A hovorili ste o tej udalosti na lampedúze, kde prišlo život viacero stovek ľudí. Ale musím povedať, že sa hovorí o tom, že Frontex bol spolu zodpovedný za smrť týchto ľudí. Myslím si, že to je trochu silné, toto povedanie to nebezpečné a pokiaľ začnú byť podávané falošné stiažnosti, tak čo s tým budete robiť? Ja napríklad som e, cestoval do Španielska, aby som videl, ako tam Frontex operuje priamo na mieste a videl som, teda ako pracujú, hovorili sme s rôznymi ľuďmi, aj s ľuďmi, ktorí prešli cez eh, gibraltarský priesmik, taktiež sme hovorili s políciou, s ľuďmi od Frontexu a bolo jasné, že mnohí ľudia, ktorí neplnia podmienky na udelenie štatútu uprchlíka, tak tí klamu, aby tento štatút dostali. A prípadne v nejakej konkrétnej krajine EÚ. V tejto súvislosti, ako chcete chrániť zamestnancov Frontexu pred falošnými stiažosťami na, tieto, na týchto zamestnancov? Pok chcete vytvoriť nejaký interný mechanizmus pre stiažnosti, ale ako sa chcete vyhnúť zneužívaniu tohto systému zo strany ľudí, ktorí žiadajú o štatút uprchlíka, utečenca. Len preto, aby sa mohli zdržiavať na území nejakého členského štátu. Tak rovnako ako pani z Argentíny, ja musím povedať, že som prekvapená vecami, ktoré sme si tu dnes vypočuli, niektorými. Na druhej strane máme iný te, teraz iný postup, než v prípade toho predošlého e, vypočutia, ktoré sa týkalo e, reformy e, Frontexu a pokroku v tejto súvislosti. Takže teraz to bolo povedané v súvislosti s tými sťažnosťami. Hovorilo sa o tom aj v súvislosti s reformou, ale vidím, že sa to ešte neriešilo do hĺbky. Nemáme žiadne fixné usmernenia, ktoré by riešili prípadné nezrovnalosti a dvojznačnosti. Takže potrebujeme naozaj s tým niečo robiť. Myslím si, že v každom prípade tá práca, ktorá sa tu robí, musí byť založená na e, konkrétnych návrhoch. Musím sa dostať tejto slepej uličky. A nevidím tu ale žiadne konkrétne návrhy. Ďakujem. Teraz sme si teda vypočuli otázky a názory zo strany kolegov. Otázky pre pani ombudsmanku a taktiež pre agentúru. Takže možno sa chcete vyjadriť k tomu, čo to zaznelo po vašej prvej prezentácii. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za všetky tieto pripomienky a otázky. Podľa mňa Všetky tieto otázky a pripomienky zo strany poslancov povedú k lepšiemu vytvoreniu toho mechanizmu, o ktorom som hovorila. Veľa sme hovo- už hovorili o tom, že sa prekrývajú úlohy Frontexu, členských štátov a iných inštitúcií podľa mňa vytvorenie fungujúceho, nezávislého, expertného me- mechanizmu sťažnosti by nám vytvorilo také svetlo v tme, tak aby sme vyriešili aj otázku týchto prikrývajúcich sa právomoci. Ďalej, Európska investičná banka napríklad má takýto mechanizmus, tak taktiež si musela prejsť takýmito rôznymi problémami, a s mojim predchodcom na tom spolupracovali a vytvorili memorandum a vyriešili tieto problémy, ktorým na začiatku čelili. Takže pán Leitonen z Frontexu, prosím, vyzývam vás, spolupracujte aj vy s nami a vytvorme spoločne to, čo vytvorila aj EIB. Čo sa týka tých e, falošných stiažností, o tom hovoril pán Klajs, tak e, toto sa nevyhnutne stane každému ombudsmanovi. Všetci sa s tým stretávame. Napríklad tu máme policajného ombudsmana, ktorý sa zaoberá sťažnosťami na policiu v rôznych členských štátov a taktiež tam je potrebná expertíza, inštitucionálne zdroje a informácie, služby, ktoré zistia, ktoré sťažnosti sú opravnené a ktoré sú falošné ale obávam sa, že pokiaľ máte už nejaký mechanizmus presťažnosti, tak toto je jeden aspekt, ktorý musíte vziať do úvahy. To, čo povedal pán Bronz. Áno, aj kriminálnici prekračujú naše hranice a samozrejme neprichádzajú tak, aby sme ich ľahko identifikovali. No a ja si myslím, že vytvorenie tohto mechanizmu sťažností by nám napomohlo riešiť aj tieto otázky. No ale čo sa týka zodpovednosti členských štátov, tak tu by Frontex v prípade toho, že by vedel, že členský štát porušil ľudské práva v rámci nejakých operácií, napríklad, že by navracal ľudí do krajiny pôvodu alebo podobne, tak môže podať sťažnosť v súvislosti s porušením pravidiel komisii. No, čo sa týka toho mechanizmu pre sťažnosti, tak myslím si, že ten by nám pomohol vyriešiť mnohé problémy. Takže ja hovorím len toľko, spolupracujme, snažme sa to riešiť a určite to všetkým inštitúciám pomôže. Ďakujem, pán Lajtinen. Ďakujem za slovo. Som veľmi vďačný za pripomienky zo strany členov výboru. Sú mnohé veci, ktoré sa opakujú v priebehu našej spolupráce. A na úvod sa chcem pozrieť na tie stiažnosti, ktoré sme dostali doteraz, zaradené do rôznych kategórií, Veľká časť týchto sťažností, s ktorými sme sa stretli, sa týkala e, podmienok zadržiavania v členských štátov. Druhá kategória sa týkala e, operácií e, nájdenia a záchrany na mori. Tu máme určité usmernenia a pravidlá, o tom hovoril aj pán Coelho. Tretia kategória stiažností ktorá je dosť veľká, významná, sa týka kritiky a sťažností e, v súvislosti s európskou politikou, migrácie alebo návratov. Takže ďalej sú tam ďalej ďalšie také jednotlivé prípady, o tom sa tu teraz nebavíme. No a videli sme, že prebehli zamerné pokusy vyčerpať kapacity agentúry v rôznych kategóriách sťažnosti. ale tomu sa teraz nebudem venovať. Je dobré, že ste hovorili o Európskej komisii. Čo sme teraz robili v súvislosti s týmito sťažnosťami? Snažili sme sa obdržať zo strany príslušného členského štátu obdržať čo najväčšiu mieru informácií. Niektoré členské štáty spolupracujú otvorenejšie, poskytujú viac detajlov, dodávajú informácie na čas a iné už nie toľko. Ale na druhej strane sme vždy v kópii mali komisiu, pretože tá musí dohľadať na dodržiavanie zmluvy. Takže komisia plní dôležitú úlohu. Ja som nehovoril špecificky o etickom kódexe pre spoločné operácie navracania, ale čo sa týka týchto operácií, tak to je ďalší nástroj, ktorý sme vyvinuli s, v spolupráci s konzultatívnym fórom. My sme podrobne preskúmali model, ktorý využila Európska investičná banka v súvislosti s tým mechanizmom pre stiažnosti. Je to dobrý logický systém a momentálne teda sme odhodlaní preskúmať, ako by sa to hodilo nám. Miesto toho, aby sme hovorili stále o tých problémoch a výzvach, by som rád videl ďalej než len na ten mechanizmus ťažnosti, pretože ten tá záležitosť, s ktorou sa stále stretávame, je vlastne otázka pripravenosti a ochoty členského štátu pomáhať Frontexu. No a toto vyriešime len tak, že vytvoríme príslušné jasné ustanovenia vytvoríme zákon, kde členské štáty taktiež budú povinné sa zúčastňovať tohto procesu spoločne s Európskym parlamentom. Takže by som chcel vidieť trochu ďalej, než len na túto záležitosť. Mali by sme vytvoriť naozaj robustný fungujúci systém. A preto žiadam o zmenu nariadenia o Frontexe. Mali sme to využiť ako príležitosť, naďalej na týchto záležitostiach pracovať, miesto toho, aby sme ale stále hovorili o problémoch a hovorili, ako to celé nie je možné. Určite to nie je nemožné. Musíme na tom pracovať. Ale musíte pochopiť celý rozsah tejto záležitosti a rôzne úlohy tých zúčastnených strán. Ďakujem, pán Lajtinen. Ešte niekto ďalší? za konzultatívne fórum. Môžete. Ďakujem. Chcem len opäť pripomenúť, že teraz už vieme viac o aktivitách Frontexu za posledný rok a pol. Spolupracujeme s nimi. Teda po dobu tohto roka a pol. Netreba sa na to dívať izolovane. Chcela by som zdôrazniť to, čo už sme tu so Štefanom povedali. Musíme sa pozrieť na súčasne existujúce štruktúry v členských štátoch. Máme tam inštitúcie, ktoré, zadržia, e, ktoré, za, za, ktoré dohľadajú na dodržiavanie ľudských práv, úrad ombudsmana. No a čo sa týka tých e, sťažností, rieši to len na národnej úrovni, to si myslím, že nie je najlepšia cesta do budúcnosti. Takže aj za nás chceme navrhnúť, aby ste zvážili existujúce národné štruktúry a pokúsili sa, sa ich trochu zefektívniť, čo sa týka skúmania prípadov a sankcií a v neposlednej rade aj e, kompenzácie obetí odškodňovania. Pán Kessler, ja by som len krátko odpovedal jednej, na jednu pripomienku jedného poslanca. My tu nehovoríme o nejakých e, súdnych, súdnych stiažnostiach na Frontex. Každý verejný orgán má povinnosť vyšetrovať akýkoľvek prípad porušenia ľudských práv. Takže akákoľvek informácia, ktorá pochádza zo strany mimovládnej organizácie alebo nejakého pozorovateľa by mala byť zvážená, zohľadnená a prešetrená buď Frontexom ako takým, alebo by mala byť delegovaná príslušnému úradu členského štátu. O tom toto hovoríme. Ja vám chcem pripomenúť, že štatút neregulárneho pristahovalca neznamená, že táto osoba nemá žiadne ľudské práva. A teraz sa bavíme o porušovaní ľudských práv. A ešte na záver, také obchodného hľadiska, aby som to tak povedal, pripravujeme teraz výročnú správu konzultatívneho fóra, ako povedala kolegyňa, Fungujeme už viac než rok. Som si istý, že váš výbor je zvedavý na to, čím sme sa zaoberali. A my veľmi radi sa s vami o to podelíme v rámci tej výročnej správy, takže potom vypracujeme a vydáme. Ďakujeme. Pokiaľ už nikto ďalší sa nechce vyjadriť. Chce? Nie? pokiaľ už nikto ďalší to nechce, to nechce nea- diskutovať. Takže poďakujeme pani O'Reilly za prezentáciu, pánu Lajtenenovi za jeho účasť a taktiež zástupcom konzultatívneho fóra. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu o pár minút. No tak dokonca o dve minúty skôr, než sme mali naplánované, sa púšťame opäť do práce. Miesto o 11. o 2 minúty 11. Takže pokračujem bodom 39. Týka sa doplnkového posúdenia vplyvu týkajúceho sa vykonávania zásady rovnakého zaobchádzania s osobami a našim cieľom v tejto súvislosti je si vypočuť prezentáciu Milieu Limited. Je to štúdia, ktorá je vedená oddelením posudzovania vplyvu ex ante v spolupráci s tematickou sekciou cen žiadosť nášho výboru LIBE. Takže nezabúdajte, výbor LIBE v roku 2012 požiadal o hodnotenie vplyvu ktoré sa týka vykonávania zásady rovnakého zaobchádzania s osobami. Štúdia bola vypracovaná touto spoločnosťou konzultačnou Milio LTD v spolupráci teraz s našim strategickým oddelením a to štúdie implement, sa týka implementovania princípu dodržiavania eh, práv ľudí s inou sexuálnou orientáciou, inou vierou, inej etnickej príslušnosti a tak ďalej. Takže máme tu teraz zastupcov e, tejto konzultačnej spoločnosti Milie s prezentáciou a bohužiaľ spolutovania je poltovania hodné, že tento bod táto smernica je naďalej blokovaná radou. Tento bod, ktorý máme na programe už dlho, začali sme sa tu uvedovať v roku 2009. Bolo to teda vtedy označená ako veľká priorita pre nastupujúcu komisiu. Niektorí z nás sme veľmi trvalí sme veľmi naliehali na vysokých príslušníkov komisie, dokonca aj na Baroza, aby to riešili, ale nestalo sa tak. Smernica o rovnakom zaobchádzaní je naďalej, leží naďalej na rade, zablokovaná už celé 4 roky. To je skutočne polutovania hodné. A toto nás privádza k stále väčšiemu presvedčeniu, že Mnohé veci v EÚ prechádzajú krízou. Nie len euro, EU, euro a finančná správa, ale aj taktiež dodržiavanie hodnôt, princípov v súvislosti s právami, základnými právami naprieč EÚ. Takže teraz je tu pán Levent Altan, ktorý je koordinátorom Vlastne práce na, tejto, na tomto hodnotení vplyvu a potom si počujeme tenových spravodajcov v súvislosti s konkrétnymi aspektami. Taktiež bude hovoriť komisia a grecké predsedníctvo. A ako prvý dostáva pán, dostáva slovo pán Altan. Ďakujem pekne za slovo, zdravím všetkých. Moja prezentácia bude trvať približne 10 minút je to pomerne stručné. Ja by som chcel stručne prejsť eh, tým, čo vlastne bol účel, rozsah posobnosti tej štúdie. Ide o to, aké oblasti sme posudzovali, lebo samozrejme sme neposudzovali všetko. Ide tu samozrejme o náklady a, výnosy z tohoto hľadiska. Tam je to možno trošku detailnejšie v niektorých oblastiach a potom to máme také stručné závery. Takže začal by som tým, že pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, tejto štúdie. Neskúmali sme všetko, boli sme požiadaní o to, aby sme sa zamerali na prospech a náklady, pokiaľ ide o verejných poskytovateľov služieb a pokiaľ ide vplyv na malé a stredné podniky. Takže my sme sa nepozerali na širší komplex, pokiaľ ide o náklady a výnosy pre celú spoločnosť. To znamená, že tu ide vlastne o tie dôvody a ciele tejto štúdie. Takto sme sa na to zamerali prečo to takto je, tu sme sa opierali dva prvky. Je tu o obavy, ktoré boli vyjadrené Radou Európskej únie vo vzťahu k tejto smernici a potom sme sa zamerali ešte na obavy, ktoré sa týkali nedostatočného hodnotenia existujúcej legislatívy. Boli tu obavy, ktoré sa týkali pravzdelenia kompetencií, pokiaľ ide o subsidiaritu napríklad a pokiaľ ide o systémy sociálnej ochrany a pokiaľ ide o práva v tejto oblasti, pokiaľ ide o právnu istotu niektorých článkov. Potom tu išlo aj o neistotu v oblasti nákladov vo vzťahu k verejnej správe, aké malým a stredným podnikom a na to sme sa zamerali. A ďalší dôvod, prečo sme sa takto zamerali, súvisí s tým, že komisia vlastne už vykonala roz, rozsiahle posúdenie vplyvov. Bola to takáto štúdia, to znamená, že to už zabezpečilo dostatok informácií a údajov, ktoré sa týkajú širších výnosov a nákladov pre spoločnosť. My sme sa na to ešte zamerali v našom zhrnutí. Vidíte, že tam sú značné, je tam značný prospech pre spoločnosť. To znamená, že naša správa sa už potom nezameriava na tieto aspekty. Keď si pozrite všetky tie výsledky, tak skutočne je dôležité sa na to pozerať z hľadiska všetkých prospechov a nákladov pre spoločnosť. Naša štúdia je doplňujúca k, té, k posilneniu vplyvov strany komisie. Nie je to niečo osobitné alebo osamotené. Takže pokiaľ ide o ten prístup, ktorý sme zvolili, ako som už predtým skonštatoval, jednoducho nemohli sme posúdiť všetko, pokiaľ ide o smernicu, tak tá pokrýva množstvo sektorov, dôvodov. Čo sa týka diskriminácie, je tu množstvo dôvodov, na ktoré sa nutné zamerať. Čo sme teda museli spraviť, je teda zamerať sa na tie oblasti, kde ide o to, že by vlastne E, tie aktivity mohli viesť s najväčším nákladom a prospechom. Tu sme sa zamerali teda na tieto oblasti, nezabrali sme sa oblastiami, ktoré sa týkajú toho, že sú tam výnimky v rámci smernice, napríklad pokiaľ ide o nejaké osobitné potreby, pokiaľ ide o vzdelávanie. Ďalšie nepokryté oblasti, ktoré nie sú relevantné pre poskytovať verných služieb a podnikov, sú a týkajú sa niektorých skupín, na to sme sa nezamerali a potom sme sa ešte zaoberali tým, kde dochádza k najväčšej diskriminácii a to je opätovne prepojené s princípom proporcionality smernice. Týka sa to toho, ako sa zamerať na tie najväčšie prospechy a náklady. Pokiaľ ide o to, aké kroky by mohli byť nevyhnutné, tu sme sa zamerali na to, aké sú prípadné náklady a výnosy pre osobitné, vo vzťahu osobitným aktivitám členských štátov je dôležité pochopiť, aké aktivity sú nevyhnutné. To znamená, že zaoberali sme sa tým, čo vykonali niektoré iné členské štáty, e, členské štáty EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni ide o to, ako vlastne vytvoriť alebo zozbier najlepšie postupy. Austrália, USA tam majú dlhoročné skúsenosti s implementáciou legislatívy, pre všetkým pokiaľ ide o postihnuté osoby a to je jedna z tých dôležitých oblastí, na ktoré sme sa zamerali. Potom to bol ďalší faktor, to bola disponibilita údajov. Skutočne sme chceli zabezpečiť to, že tá práca, ktorú sme vykonali, sa opiera existujúce údaje. To sú tie faktory, ktoré sme museli stanoviť a zohľadniť. Ide o to, aby sme vedeli, ako sa na to vlastne pozeráme. In, terms of uh, what we've assessed, uh, very briefly we've looked... Takže čo sme posudzovali, skutočne stručne, ide o administratívne náklady, regulatórne náklady, to sú náklady pre členské štáty, alebo štáty, ide o to, ako zabezpečiť, vytvoriť legislatívu, ako vytvoriť orgány dohľadu, zapojiť do to ďalšie orgány, informovať verejnosť, poskytnúť informácie. Potom sme sa, zaoberali všeobecnými nákladmi pre poskytovateľov verejných služieb a malé a stredné podniky. To sa týka všetkých skupín, ktoré by mohli byť prepojené s podobnými aktivitami ako napríklad školenia alebo, alebo pokiaľ ide o nejaké sťažnosti, e, súdne spory a tak ďalej. Asi najväčšia oblasť tej práce sa týka toho, že sú to sektorovo špecifické aktivity. Takže posudzovali sme, aké sú to požiadavky na súlad pre jednotlivú oblasť, napríklad v oblasti e, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Samozrejme, posudzovali sme ten prospech a to je prospech, ktorý vlastne poskytovateľia služieb e, zabezpečia. Nie je to taký širší prospech, ktorý by bol poskytnutý postihnutým osobám. Tým sa zabrala Európska komisia. Potom na čo sme sa zamerali? Zamerali sa na 5 členských štátov, na to preto, aby tu bola vlastne zabezpečená realizovateľnosť tejto štúdie. Česká republika, Nemecko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko. Boli tu reprezentatívne vzorky z hľadiska politického a geografického hľadiska. To znamená, že my sa zamerali opätovne na toto, aby sme mohli lepšie posúdiť situáciu v každom členskom štáte. Výsledkom toho je to, že tie čísla, ktoré tu vidíte, sú vlastne špecifické, pomerne špecifické pre každý členský štát to znamená, situácia v každom členskom štáte bola zohľadnená dostatočným spôsobom, napríklad pokiaľ ide o ten rozsah, či napríklad v sektore televízie sa zabezpečujú, zabezpečujú titulkovanie. To sme tiež využili ako určitú informáciu, východisko pre naše hodnotenie. Very briefly, um, the, the... Takže na čo sme sa zamerali? No, tak najväčšie tie oblasti aktivít, a kde je nevyhnutné zabezpečiť kroky, kde vznikajú náklady, to sa týka postihnutých, dochádza to diskriminácii postihnutých osôb, potom sme sa zamerali na sektory vzdelávania, sociálnej spravodlivosti, bývanie, média a ďalšie tovary a služby, ktoré pokrývajú sú všetko možné, ako napríklad hotely, súdne inštancie a tak ďalej. V zásade ide o prístup k budovám, Takže to sme museli posudzovať. We also looked at living in the communities. Takže ide o to, že vlastne všetci žijú v nejakej komunite, aj neskôr sa k tomu dostaneme, ide o to, ako zabezpečiť, aby teda postihnuté osoby mohli žiť v istej komunite. No a pokiaľ ide o vzťah k médiám, zabereme sa vysielaním a tam nebolo dôležité to hodnotiť hľadiska prístupu do budovy, takže pokiaľ ide o rešpektovanie, alebo ktoré sa týkajú, aspekt, ktoré sa týkajú posunutých osôb, sú tu určité scenáre, ktoré sa pokúsim načrtnúť. Sú tu rozličné choroby, na ktoré sme sa zamerali, potom pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu, sme sa zabrali na to, či tu dochádza k rovnakom zaobchádzaniu, pokiaľ ide o dávky a daňové aspekty. Snažíme sa pokryť mnohé oblasti, napríklad pokiaľ ide o diskrimináciu náboženských skupín, toto nie je pokryté, takže vidíte, nepokryli sme všetky aspekty. Pokiaľ ide o tých, e, tie typy očakávaných nákladov, tak ide o to, že mi vychádza z toho, číslu, tam nejaké značné náklady. So just very quickly, I think I've got course, just a few moments. You, of course, you, you got time? Of course, absolutely, absolutely. Feel at ease. I was just wondering whether you had finalized your presentation. There you yeah. are. Uh, uh, what, I'll, what I'll do is I'll just quickly... Dobre, takže vidím, že mám ešte dostatok času, tak snažím sa ešte povedať, ako sme vlastne dospeli k tým výsledkom a pokúsim sa to trošku rozvinúť. Pokiaľ ide o to, prečo sme neposudzovali všetko, Zamerovali sme sa na tie značnejšie náklady a množstvo krokov a aktivít a množstvo diskriminá- prípad diskriminácie sa opiera o predsudky. Zdá sa, že to je ale predvydateľné. Je to o to vlastne, ako zabezpečiť školenia pre jednotlivé osoby, pre jednotlivcov, to neznamená nejaké veľmi výrazné náklady v celom sektore. Takže to je určitý príklad toho, prečo diskriminácia na základe náboženského vyznania nebola vlastne zohľadnená v tomto v tej našej práci. Takže pokiaľ ide o náklady na eh, stiažnosti, zaberali sme sa usmerneniami, eh, uplatňovaním a tak ďalej. Niektoré aspekty sme vynechali, ide o to, že aké sú vlastne povinnosti v rámci smernice. Myslíme si, že je tu zabezpečený určitý efektívny spôsob na to, aby sa zabezpečila legislatíva, aby sa vytvor, uplatňovala v praxi daného členského štátu, ale nie sú tam nejaké veľké povinnosti vyplývajúce z nej. Ak sa to vlastne posudzovalo, tak nie sú tam nejaké značné náklady a to súvisí aj s tým, akým spôsobom je zabezpečený monitoring, či to je tak povedať, samoregulácia, tam sú nízke náklady, alebo či tam dochádza k nejakej certifikácii. To znamená, že každá organizácia musí mať nejaké certifikáty, v takom prípade by náklady rástli výraznejším spôsobom. Napríklad pozrieme si, akým, aký je rozsah tých nákladov, regulatórne náklady, to sú príklady za členské štáty, e, Švédsko tam bolo na nižšej úrovni, potom Španielsko tam to bolo 5,6 no, miliardy a tak ďalej. Takže musíme si uvedomiť, aké sú to čísla, musíme to zohľadniť, či tu sa to opiera o množstvo a variabilných prvkov, takže je to zložité posúdiť, je to smernica, ktorá má samozrejme prinaša sebou isté skutočnosti. A tieto čísla sa môžu veľmi e, od seba rôzniť záleží to, ako sa k tomu postavíte, ale ide o to, aby ste mali určitý prehľad o tom, aké zhruba môžu byť tie náklady. The, the areas... Takže pokiaľ ide o tie najdôležitejšie oblasti, pokiaľ ide o prístup budovám do budov, takže tu ide o prístup do komerčných budov a do pobytných budov. Takže je dôležité zvoliť rozli, rozličný prístup. Pokiaľ ide o tzv. komerčné budovy, tak tu ide o to, ako vlastne zabezpečiť prístup verejným priestorom, zatiaľ čo keď ide o bývanie, tak tam musíte mať samozrejme prístup k svojmu domovu, bytu. Pokiaľ ide o ďalšie aspekty, takže pokiaľ ide o prístup k bytom, to sme sa snažili zohľadniť pokiaľ ide o túto oblasť, tak tu ide o súkromné iniciatívy, takže sú to aj tu rozdielná úroveň záväzkov, samozrejme, potom čím sa zabrali počet budov, existujúca e, prístupnosť, to znamená, že nezačíname, nezačíname od nuly, začíname od určitého bodu, kde vlastne niektoré miesta sú už prístupné. Takže pokiaľ ide o toto, tak zhruba asi je tam zabezpečená 10% na prístupnosť. Sú to opätovne alebo odhady, sú tam veľké rozdiely. Takže skutočne bolo dôležité zohľadniť množstvo faktorov. To, čo je ale dôležité v tejto súvislosti je, že pokiaľ ide o náklady, tak tie sú závislé od toho, či sa vlastne vykonávajú zmeny na princípe ad hoc, alebo či či teda je to tak, že vlastne daná osoba, ktorá má nejaké posiednutie, požiada úpravu budovy, pokiaľ ide o prístup e, komerčným budovám, tak tu sú vnútroštátne štandardy, či už v US alebo v iných štátoch. Ide o to, že je tu určitá právna istota, ak máte vnútroštátne štandardy. Takže vo všeobecnosti je to tak, že ad hoc prístup bude znamenať nižšie náklady v porovnaní s takou, takým predvídavým prístupom. Takže pokiaľ je vplyv na sektor bývania, ľudia si upravujú svoje byty, takže dôležité je, že si uvedomí, aké je to číslo um, budov a bytov, ktoré nutné upraviť v Európskej únii, nie je to až taký veľký počet a potom je to značný rozdiel medzi implementáciou či ide o dobe 5 rokov, 20 rokov, pokiaľ je výročné náklady, každoročné náklady na implementáciu, tak ak je to dlhšie obdobie, tak e, sú to sú vyššie. Pokiaľ ide o komerčné budovy, tak tam sa, ak to posúdite z hľadiska 100 rokov, tak za to obdobie príde k renovácii všetkých budov. Takže to sú tie kľúčové nálezy, musí, dôležité v tejto oblasti myslíte na to, že zatiaľ čo to sú značné náklady, pokiaľ ide o to, ako sa mení de, e, demografia spoločnosti, tak je to o to dôležitejšie, ako dochádza k starnutiu obyvateľstva, tak pokiaľ ide o e, zabezpečenie prístupu do budov, to je čoraz dôležitejšie, takže týka sa to čoraz viac ľudí, nie len postihnutých osôb, napríklad ide tu aj o osoby s malými deťmi. Potom, je to aj osoby, ktoré z formálneho hľadiska nemajú uznané nejaký, nejaký postih, ale ich mobilita je obmedzená. Takže pokiaľ je to, čo som hovoril, žiť v komunite, tak myslíme si, že to je určitá povinnosť v rámci UNCPD. A tu sme sa zaoberali tým, čo je dôležité vykonať, aby postihnuté osoby neboli v uh, ústavoch, aby mohli žiť ale v komunitách, takže aj tu sú isté náklady a bolo tu ešte viac tých premenných, museli sme zhodniť isté minima v každom členskom štáte, napríklad pokiaľ ide o e, obdobie na implementáciu 5 rokov, tak bolo to asi 69 až 100 miliónov eur pre Rumunsko, pokiaľ ide o prechod z tej ústavnej starostlivosti na starostlivosť v komunitách. Nemyslíme si, že bude možné plne presunúť tú, tú starostlivosť s ústavou do komunít. Myslím si, že bude musieť ostať duálny systém do istej miery, ktorý bude znamenať náraz nákladov. Pokiaľ ide o Švédsko, tak tam nie sú žiadne ústavy. To je jeden z tých členských štátov, ktoré sme hodnotili. Ich celý systém sa opiera o starostlivosť v rámci komunity. To znamená, že to je niečo, čo sa môže ešte posilniť a ďalej rozvíjať a tam sú potom tie náklady dvojnásobne porovnaní s inými členskými štátmi. Takže e, čím je dlhšia e, lehota pre implementáciu, tým nižšie budú tie ročné náklady. Pokiaľ ide o médiá, ako som už predtým hovoril, sú to rozličné spôsoby, ako je možné to implementovať. Smernica nie je nejaká špecifická v tejto oblasti, nie je tu teda povinnosť, že by teda všetci, všetky televízne stanice museli e, poskytovať titulky, ak by to tak bolo, znamená, by to zná, zná, významný nárast nákladov, takže je to vec aj toho prístupu, ten je rozdielný v členských štátoch, takže my sa zameriavali na náklady, pokiaľ ide o vlastne najväčších, najväčšie televízne spoločnosti, ide o to, ako zabezpečiť e, istú úroveň titulkovania pre postihnuté osoby, pokiaľ by išlo 100% titulkovanie pre nižší počet vysielačov, tak tam sú značné náklady a dosahujú to asi 1,4 až 1,9 milióna na jednotlivý členský štát. A sú to teda rozličné náklady, na hodinu. To sú rozličné faktory, ktoré je nutné zohľadniť. No a pokiaľ ide o posledné dve oblasti, ktorými sa zapodievali, diskriminácia na základe veku, pokiaľ ide o diskrimináciu na základe veku, to je skutočne komplikovaná oblasť a to sa týka pre všetkým sektoru poskytovania zdravotnej starostlivosti. Hovoríme tu skutočne o priemyselnom odvetvi, ktoré dosahuje obrat miliardy eur. Nebolo možné sa zamerať na všetky oblasti a zamerať sa tým, čo je nutné vykonať v týchto oblastiach. Ďalší problém, ktorý vystáva tejto otázky, oblasti je to, že nie je jasné, či eh, ako to je, že či to je vlastne rovnaké zaobchádzanie alebo diskriminácia, to znamená, že či eh, menej alebo viac starých ľudí dostáva určitú starostlivosť, ale nedostávajú mladí ľudia, takže to je dôležité posúdiť z hľadiska starostlivosti u konkrétneho pacienta. Takže my sme sa tu operali o dva sektory a mysleli, boli sme to názor, že tam dochádza k diskriminácii, týkalo sa to vyššieho počtu pacientov, boli tam veľké výdavky, boli tam dispozície údaje a išlo tam o tú metódu liečenia, takže tu išlo o problémy s obličkami a depresia, takže či je tam chemoterapia alebo transplantácia. Čo sme zistili je to, že pre osoby staršie ako 65 rokov, tak tam eh, bol vývoj skôr neísť cestou, transplantáciou, no a bolo zložité posúdiť, či to bola diskriminácia alebo nie, to je nutné samozrejme zohľadniť, by sme vykonali posúdenie, ale aj tak. Nedal som to do nákladov, ale vidíte, že je tam veľký rozdiel medzi členskými štátmi, napríklad Českej republike, podľa nášho posúdenia, tam by bol z toho určitý prospech, zatiaľ čo v Nemecku a Rumunsku sú určité náklady porovnané so Španielskom, kde by narastli na nie, prepáčte, neboli náklady, takže je to zložité posúdiť, je to veľmi, vyžaduje to veľmi špecifický prístup jednotlivým sektorom, je dôležité pochopiť, aké budú vplyvy a keď to, keď to porovnáme s depresiou, tak to je veľmi dôležitá ehm, otázka z hľadiska duševného zdravia osob staršie ako 65 rokov. Hm, toto je jeden z najčastejších dôvodov samovraždy. V rámci tej vekovej skupiny sa to nelieči, takže hm, asi 10% osob je diagnostifikovaných a potom ehm, dostane primeranú terapiu. Je to tak zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre všetkých rovnakú starostlivosť náklady sú rozličné. V skutočnosti je tu preventívny efekt, väčšia schopnosť zostať zamestnaný, množstvo prínosov, ktoré treba zohľadniť, ak chceme rovnaký prístup. Pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu, základné náklady, pravdepodobné náklady, na ktoré sme sa pozerali, chceli zabezpečiť rovnaký prístup, pokiaľ ide o daňové výhody. Sú tu daňové výhody pre páry, ktoré e, sa zobrali. Zistili sme, že v Spojených štátoch napríklad buď e, neexistuje legislatíva o rovnakom prístupe, alebo a tam, kde je možnosť e, partnerstiev rovnakého pohľavia, len Česká republika pokiaľ viem, má určité náklady. Nie sú zásadné a dôvod je, že množstvo partnerstiev v krajinách, na ktoré sme sa pozerali napriek Európou, rovnakého, e, par, partnerstiev rovnakého polovia relatívne nízky. Ak sa pozeráme na dane, ktoré majú byť zrovnoprávne, keďže ide to k málo ľudí, e, náklady nebudú veľmi veľké to sú všeobecné výsledky, čo vidíme, že všeobecne vo väčšine oblastí tu nebudú nejaké veľké náklady. Pozerali sme sa len na malé množstvo sektorov. Kde to však má signifikantný dopad, pokiaľ ide o riešenie diskriminácie a pokiaľ ide o prístup k infraštruktúru, už tak to je tam, kde väčšina z týchto nákladov vzniká, pokiaľ ide o regulatívne náklady. Je to relatívne nízke. Čím dlhšie je implementačné obdobie, tým nižšie sú tie výročné, na, e, každoročné náklady. Treba dosiahnuť rovnováhu, pretože je to základné právo a rovnováha medzi tým dosiahnutým časom a nákladmi je niečo, čo treba stanoviť. Ako som už bol povedal, rozsah implementačných obcí pre členské krajiny od najrozsiahlejších od, po najminimalistickejšie snažili sme sa pozerať na čo sa deje vo svete, aby sme videli, aký môže byť rozumný prístup a to sú výsledky. Ďakujem. Ďakujeme vám eh, za prezentáciu tejto nesmierne zaujímavej štúdie. Áno, pán Romeva, už po roky, ak si spomínate, som hovoril, že rada eh, blokovala smernicu o rovnakom prístupe. Nie je to len polutovania hodné, je to aj vec politická. Tento mandát sme začali eh, tým, že sme začali brať túto vec vážne vysoko postavení predstaviteľa komisie vrátane pána Barosa. Ale o, o ničom nepočujeme, vec je vo vzduchu. Sme tu však na to, bez toho, bez toho rovnakého prístupu. Nielen e, management Európy by bol v kríze, takisto zastupovanie občanov by bez tejto témy bolo vlastne v kríze kým táto téma sa nevyrieši. Takže pán Romeva, vypočujme si teraz vaše poznámky ako spravodajcu pre horizontálnu smernicu o diskriminácii. A potom otvoríme priestor na diskusiu. Mám tiež, je tu, je tu prítomná komisia. Myslíte, že by bolo dobré, keby oni prví hovorili? Ale grecké predsedníctvo dokonca blížiace sa talianské predsedníctvo je tu zastúpené, pokiaľ viem. Chceme prispieť, takže máte priestor. Najprv by som snáď tieto diskusie dal do kontextu, pretože je to naozaj diskusia, ktorá trvá mnohé roky. Snažili sme sa spustiť e, revíziu politických krokov v tomto smerovaní. Vieme, že blokovanie, pretože tu bola blokáda v, v rade a v komisii, pretože určite vlády boli z viacerých dôvodov proti pritom ďalšie sa skrývali za tým všetkým a v tomto zmysle to bolo čosi, čo bolo nielen e, zahambujúce, ale veľmi zlá demokratická, e, demokratické posolstvo. Určité predsedníctva boli veľmi aktívne. Zo začiatku sme sa veľmi pozorne pozerali na Španielov, so Španielmi, s Belgičanmi, sme mali dobrú spoluprácu, ale naozaj veľmi skoro sme si uvedomili, že tie diskusie budú naozaj zložité. V rade, nie v parlamente. Musím vám pripomenúť, že parlament už prijal text v poslednom mandáte, je stále platný. V tomto zmysle bolo veľmi jasné, Osobne si myslím, som sa snažil v rôznych predsedníctvách nájsť cestu vpred a viem, že na technickej úrovni väčšina tých obav sa tu objavuje a väčšina technických otázok sa riešila. Takže čo e, my, my máme ako problém je politický odpor, nie technický. Vieme, že vec nie je ľahká. V, tej, v tomto kontexte sme mali predstavu, že náklady boli jeden z najhlbších e, problémov. Mysleli sme si, že by bolo dobré mať predstavu o tom, čo to znamená. Skutočnosť, že implementácia smernice bude veľmi nákladná. Pre nás zelených koncept či určité práva sa majú implementovať alebo nie, tak náklady sú úplne irrelevantné. Nie je to len pre zelených, ale pre väčšinu ľudí, s ktorými som hovoril z iných skupín, rovnosť, princíp rovnosti sa musí implementovať bez ohľadu na náklady, pretože vieme, že rovnaké práva sú čím si čo je oveľa dôležitejšie než ekonomické dimenzie implementácie. Avšak ukázalo sa, že toto by bolo zaujímavé na štúdium a preto si vážim podporu, ktorú máme e, z oddelenia pre dopadové e, následky. Zamýšľame sa nad tým, Takisto sa snažíme riešiť túto štúdiu. Do pár vecí k tej štúdii a k záverom. Samotná štúdia, no už tak my všetci vieme, e, bola to naša obava od začiatku, že je veľmi dôležit, zložité toto všetko, pretože je to v určitých situáciách je to veľmi špekulatívna vec. Je veľmi dôležité v konkrétnych e, ohľadoch oceniť, čo budú náklady, ale to je už čosi, čo je užitočné pri zisťovaní. Prečo keď niektoré krajiny povedia, že to bude nákladné, že by sa mali hneď odsudzovať? Druhý, druhá vec, a to vedie k našim záverom, Jedna z nich e, je, nuž má sklon k dopadom otázky, e, teda úvah nákladových, to sú teda ľudia, ktorí sú boli ne, e, určitým handicapom diskriminovaní. Pre zvyšok je to irrelevantné, ale kompenzuje sa to prínosmi toho, že táto smernica funguje. Je pravda, že nie všetky dimenzie smernice sú pokryté touto situáciou, ale musí to byť naozaj zdôraznené. Preto táto, táto to ocenenie týchto konceptov a oblastí, ktoré majú či nemajú byť pokryté. Rád by som tiež povedal, že keď začíname e, myslieť nad nákladmi, je tiež dôležité e, zohľadniť prínosy into place because actually we can deal also with the fact nediskriminačné politiky a princípy celoeurópsky to vytvára sociálnu kohéziu, menej diskriminácie a s týmto spojené náklady e, sa znižujú. Pre nás je to otázka princípov. Nie len nákladov a prínosov. V zásade asi tu nebudú zásadné tie náklady, ktoré sa spájajú s diskrimináciami založenými na predsudkoch. A to je dôležité. Skutočnosť, že bez určitých aspektov sú tu náklady implementácie finálny výsledok nie je celkom, nemal by byť považovaný nákladný. Ďalší aspekt v parlamentnom texte je skutočnosť, že môžeme rokovať o kalendári. Aby to bolo opäť a nie 20 rokov. To je dôležité, pretože táto tento manevrovací priestor je dôležitý tiež Toto všetko nám ukazuje, že je dôležité, aby sme sa v, tejto, v tomto smere hýbali. Ja ako e, e, európsky poslanec to už neuvidím, nebudem sa totiž hlasiť o ďalšie obdobie, ale následníci určite budú mať e, viac možností ako ja, hoci by som bol býval, rád videl toto veľmi budem frustrovaný, ak uvidím, že toto sa v krátkodobom výhľade neudeje. Preto si tiež vážim skutočnosť, že Gréci a neskôr Taliani to budú brať vážne. Viem, aké sú problémy v rade, ale e, naozaj apelujem na nich, aby sme to riešili politicky zodpovedným spôsobom. Záverom zo pár úvah. Snáď jedna úvaha, ktorá e, je nasledovná. V určitých prípadoch máme situácie, kde že odhady sú, že na implementácia bude nákladná, ale v niektorých z týchto spomínkých príkladoch tieto nie sú priamo spojené so smernicou. Ak sa pozriete na rozsah samotnej smernice, väčšina z oblastí implementácie samotnej smernice nemá extra náklady. A to je hlavné posolstvo moje. Budem sa tešiť na vaše názory po tom, čo som ja všetko povedal. A verím, že kolegovia chcú niečo dodať a budem rád načúvať. Thank you, Mr. Romeva. Any member, present the whole... Ešte niekto chce sa vyjadriť, e, e, nebodaj prispieť? Ak nie, tak sa obrátime na komisiu. Pán Alvaro Oliveira za komisiu a Andrea Stein, to sú dvaja zastupcovia. Chcete pohovoriť? Ďakujem, som Andrea Stein, som vedúcim e, oddelenia pre rovné zaobchádzanie na generálnom rediteľstve Justice. My sme rokovali túto smernici na rade a rád by som na úvod povedal, že sme skutočne odhodlaní splniť princípy tohto návrhu a presadiť ich. Nikdy sme nepochybovali o tom, že napriek tomu, že došlo k určitým ťažkostiam pri rokovaní, budeme potrebovať jednomyselnosť pri príjmaní smerník, komisia bude stáť si za týmto návrhom, bude sa ho snažiť pretlačiť, ehm, bude sa snažiť vytvoriť mosty medzi nami, ktoré nám pomôžu premostiť problémy. Darilo sa nám to v priebehu posledných rokov, boli tam určité problémy, ale nie sme až taký pesimistický, že si myslíme, že by politická scéna sa mala tak výrazne zmeniť e, za to nejaké krátke obdobie, ktoré nás teraz čaká. Možno som prílišný optimista, ale myslím si to a som vďačný parlamentu a tomuto výboru za podporu a predovšetkým spravodajcovi. Parlament skutočne neochvejne a neúnavne taktiež tlačil na, ostat, na tú ďalšiu legislatívnu inštitúciu, aby ten návrh nebol paralizovaný, aby sme sa neustále hýbali kupredu. No a toto vysvetľuje do určitej miery aj to, prečo rada tomu ešte stále venuje pozornosť, napriek tomu, že nedošlo k žiadnemu politickému kompromisu. Prebieha tá technická práca. No žiadne predsedníctvo dokonca nechce ani e, uložiť túto smernicu do šuplíka, pretože parlament vyvíja tlak a určité členské štáty taktiež. Takže sa musíme dopracovať k, ku konsenzu, ktorý je potrebný pre prijatie, schválenie. Videl som, že v lete bolo piaté výročie prvej prezentácie tohto návrhu. A parlament naďalej teda tlačí na to, aby sa pracovalo na tento spise. Takže my sme na jednej strane s vami v jednej lodi. Dnes hovoríme o hodnotení vplyvu alebo o doplnkovom cvičení. To je zo súvislosti, ktorý vykonala konzultačná spoločnosť Milie my chápeme toto hodnotenie vplyvu, tak ako to podal spravodajca, ako ďalší prvok, ktorý udržuje túto diskusiu nažive a umožňuje nám vytvoriť pevnejší základ, na ktorom ďalej budeme podporovať proces schválenia tejto smernice. Komisia musí predstaviť teda komplexné hodnotenie vplyvu musí sa teda venovať v ňom v každej oblasti. A som si vedomý toho, že je to naozaj komplexné cvičenie, že sú tam určité problémy. My sme pracovali úzko, sme spolupracovali s Milie a na základe hodnotenia vplyvu sme s nimi diskutovali o rôznych aspektoch a skutočne oceňujeme taktiež ich úsilie, že prišli s novými hodnoteniami nákladov a prínosu. Teraz nie je čas na detaily jednotlivých e, fáz hodnotenia vplyvu, ale chcel by som zúrazniť určité dôležité body, ktoré lemujú tie dokumenty, ktoré sme dostali od Milie. Chcel by som zapakovať to, čo už povedal spravodajca že keď hovoríme o potenciálne významných nákladoch, tak hovoríme o relatívne obmedzenej časti smernice ako takej. Takže prvým výsledkom od dňa vplyvu je to, že sme zistili, že väčšina pôsobností tejto smernice neprináša nejaké obrovské náklady, ktoré by mohli poslúžiť ako argument proti Máme tam špecifické oblasti, špecifické segmenty, ktorých sa to len týka. Napríklad tu máme určité oblasti, v ktorých e, teraz sú vysoké náklady, ale ja mám skúsenosti s e, hodnoteniami vplyvu a myslím si, že to vždy prináša určité skreslenie nie je to ničí zámer, ale pokiaľ sa to pozrite z hospodárskeho hľadiska, tak je vždy alebo takmer vždy ľahšie popísať náklady než ten prínos, pretože náklady sú často priamými nákladami, ktoré budú stať jednotlivé opatrenia. Ten prínos je často nepriamy a sú tam rôzne dôsledky, ktoré z toho vyplývajú a nie je tam nejaké priame prepojenie. Takže je tendencia e, preháňať a zdôrazňovať náklady na úkor prínosu. No a náklady a prínos, tak ako to vnímame my za komisiu a tak ako sme aj vypracovali naše hodnotenie vplyvu, že toto nemôžeme chápať len ako hospodárske náklady a prínos. Je to samozrejme dôležitý prvok celej analýzy, avšak musíme vnímať aj sociálne náklady a sociálny prínos, ako aj hospodárske náklady a hospodársky prínos. No a myslím si, že sociálne náklady, pokiaľ by sme nemali takýto rámec, rovnak pre rovnaké zaobchádzanie, porovnať situáciu, keď by sme ho mali, tak e, tie sociálne náklady budú v tejto súvislosti veľmi dôležité. Pán Stein len len vás chcem upozorniť, že mm, pracujeme do 12. a ešte máme jeden bod na programe po tomto bode, takže vás chcem upozorniť, že bolo lepšie, keby ste tú prezentáciu nejak zhrnuli, tak aby sme vás mohli lepšie sledovať. Dobre, ďakujem, budem hovoriť krátko. Druhá vec, ktorá prichádza z hodnotenia vplyvu, je, Takže hospodársky aspekt je nadzastúpený, sociálny aspekt podzastúpený a samozrejme tie hospodárske náklady a prínos je, sú lepšie kvantifikovateľné než tie sociálne. Takže to je taká všeobecná pripomienka k tomuto aspektu. Ďalej, tiež všeobecne, Môžete si, musíte si vybrať správne referenčné hodnoty. Čo chce hodnotne vplyvu? Chce analyzovať náklady a prínosy v porovnaní so súčasným stavom. Aké by implementácia smernice priniesla dodatočné náklady a dodatočný prínos? Myslím si, že musíme zohľadiť dôležitý aspekt, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý. Nesmieme zabúdať, že už máme legislatívne povinnosti, teda v oblasti ehm, handicapovaných osôb. Máme záväzný ehm, dokument pre všetky členské štáty, je pre EÚ. A ja v zhrnutí hodnotenia vplyvu citujem Milie, Keďže všetky členské štáty ratifikovali dohovor OSN, tak v podstate by sme mohli povedať, že náklady, ktoré vyplývajú z tohto, tejto oblasti ochrany handikapovaných osôb, že toto všetko už spadá pod dohovor od e, dohovor OSN. No a ako sme počuli v prezentácii, tieto náklady, ktoré vyhodnotila Milie, to sú len také e, hrubé náklady, ktoré v podstate už sú povinné a ktoré vyplývajú z udržiavania dohovoru OSN. Takže pokiaľ si zvolíte správne referenčné hodnoty a vyhodnotíte správne náklady a prínosy, tak napríklad obrovská časť tých nákladov na osoby handicapované už vyplýva z dodržiavania dohovoru OSN. Takže na to nesmiete zabúdať, keď e, zvažujete plusy a minusy tohto návrhu. Spravodajca už povedal pár vecí, ktoré som sa povedať aj ja. V niektorých oblastiach zachádzame za rozsah pôsobnosti smernice, napríklad hovoríme o daňových výhodách, tie nespadajú do rozsahu pôsobnosti. Ďalej hovoríme o prístupe e, na verejné o verejnosti na ulicu, ulice. Takže toľko som chcel povedať a hlavne nezabúdať na sociálne náklady. Ďakujem grecké predsedníctvo. Chcete niečo povedať? Krátko prosím, môžete. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste zorganizovali toto dnešné zasadanie. A určite to zviditeľní, túto záležitosť. A pomôže to vyriešiť rôzne problémy a nedostatky, ťažkosti na rade. Keďže to tento návrh smernice, ktorá máme teraz už pred sebou, riešime ho, tak vám chcem povedať, že grecké predsedníctvo sa na to díva pozitívne. Na úrovni pracovnej skupiny sme alebo na tom začneme pracovať na začiatku marca. Budem hovoriť stručne, ako ste ma požiadali. Súhlasím s hodnotením vplyvu, ktorý vykonala komisia. Ja súhlasím aj s niektorými názormi spravodajcu v súvislosti s nákladmi. A taktiež, čo sa týka dostupnosti, kde sme naozaj urobili kus práce. Takže áno, keď sa pozrieme na priame náklady, to je v poriadku, ale je treba sa pozrieť aj na nepriame prínosy, ktoré vyplývajú z dodržiavania príslušných e, ustanovení a pravidiel. Takže či už sú to ustanovenia týkajúce sa e, prístupnosti, dostupnosti alebo napríklad v nejakých rezidenčných oblastiach. Určite by to pomohlo zaradeniu eh, niektorých osôb na pracovný trh, tak aby mohli sa aktívne zúčastňovať aktivít eh, občianskej spoločnosti. A toto samozrejme bude mať aj multiplikujúci efekt. Bohužiaľ je to ťažko merateľné. V každom prípade mm, buďte si istí, že Grécko bude naďalej pracovať na tomto spise. A to, čo najlepš- najviac, aby sme dospeli k čo najlepšiemu pokroku. Ďakujem, pán Alton. Chcete sa vyjadriť? Nie. Vidím, že sa hlasí pán Mulder. Predtým, že dostane slovo spravodajca. Áno, ja nepoznám príliš túto tému, ale skutočne ma zaujalo, čo som si tu dnes vypočul. Chcem pogratulovať spravodajcovi za jeho, za jeho nasadenie No, mne to jeho vysvetlenie veľmi pomohlo osobne. Je to jedna otázka. Nemecko má problém s implementáciou pravidiel. Poviete mi niekto, ako to vyzerá v súčasnosti? No, takže ja súhlasím s tým, že najdôležitejší záver je ten, že to musíme vždy porovnávať so statusom quo. Ako to by to vyzerá, keď to zavedenie, zavedieme, implementujeme a pokiaľ nie. Samozrejme, tie priame, e, priame náklady sú vždy lepšie viditeľné než nepriamy prínos, pretože to lepšie vypočítateľné. No a dúfam, že vlády členských štátov taktiež budú vás pozorne počúvať, tak ako my. Čo sa týka Nemecka, tak Nemecko v podstate bolo krajinou, ktorá najviac sa tomu bránila. Takže to je podľa mňa najparadoxnejšie. To bola tá bývalá vláda, teraz je tam nová vláda, tam si myslím, že by sme mohli niečo dojednať. Je tam určitý pozitívny pokrok snáď. Rád by som bol taký optimistický ako komisia. A dúfal, že nadchádzajúce predsedníctvo taktiež na tom bude pracovať. Len ma mrzí, že už sa tomu nebudem venovať v budúcom období, ale pokiaľ by sa to podarilo, tak sem rád prídem za vami a spoločne s vami oslávim tento veľký úspech, ktorý je prínosný pre našich občanov. Takže gratulujem za doteraz odvedenú prácu a aj komisii chcem pogratulovať, poďakovať. Komisia totiž hrala dôležitú úlohu napríklad pri riešení technických problémov, ktoré mala rada. Pretože predsedníctva tie prichádzajú, odchádzajú, ale komisia sa tu snažila premostiť, riešiť problémy a ťažkosti, otázky. Takže určite takto. Ďakujem a dúfam, že čoskoro sa dozvieme nejaké nové pozitívne informácie. Ďakujem, pokiaľ nikto ďalší tak už trochu sme prekročili naplánovaný čas, ale pomaly sa nám chýli ku koncu naše dnešné ranné zasadanie. Ešte máme jeden bod na programe, týka sa to EASO, delegácie EASO do Valety na Malte. Je to Európska agentúra pre podporu azylu na Malte, takže Jan Mulder. Ďakujem. Budem hovoriť stručne. Delegácia troch poslancov sa vybrala do Valety na Maltu, do kancelárie EASO. Atmosféra bola dobrá, dostali sme rôzne informácie, naozaj detailné. Stretli sme sa so zastupcami, s veľvyslancami členských štátov, boli sme informovaní o aktuálnej situácii utečencov na Malte je to malá krajina, ktorá príjma neobvykle veľký podiel všetkých utečencov. A potom sme večer diskutovali s miestnymi ľuďmi, taktiež s utečencami alebo s ľuďmi, ktorí získali štatút utečenca na Malte. Ja mám z tej misie taký dojem, že EASO hrá stále významnejšiu úlohu pri školeniach, pri získavaní informácií a že dokazuje, že je to skutočne prínosná agentúra. Ďakujem. Ďakujem pani Mecola. Ďakujem za slovo. Rada by som poďakovala panu Milderovi za to, že bol hlavou tejto delegácie že sa tomu venoval skutočne. Dobre. Bola to moja prvá misia na Malte za tento parlament. A táto delegácia skutočne sa zaujímala o azylovú situáciu na Malte. Stretli sme sa s predstaviteľmi agentúry, ktorej zmyslom je zaistiť dodržiavanie princípov medzinárodnej ochrany v jednotlivých členských štátoch. Diskutovali sme o rôznych aspektoch o tom, ako agentúra môže pomôcť členským štátom, ktoré čelia neprimeranému, neprimeranému prílivu utečencov. Ďakujem. Ďakujem. Ešte pán De Blasi. Vidím, že sa tu niekto hlásil, alebo pani Gion, pán Brond, chcete niečo povedať? Takú dosť priamu otázku. Zaujímalo by ma, zaujímalo by ma, aké sú to boli skupiny ľudí, ktorí ste tam videli. Boli to ľudia, ktorí priamo boli zasiahnutí hľadali tam azyl, alebo to boli ľudia, ktorí pracujú pre miestne organizácie, alebo si stretli s nejakými bežnými malťanmi. A čo si o to mysleli oni? Dobre, pani Guillaume, ešte vy sa hlasíte? Áno, chcela by som iba dodať, že pokiaľ ide o to, čo sme si tu vypočuli a čo bolo povedané, že pokiaľ ide o Túto agentúru samozrejme splňa veľmi dôležitú úlohu, keďže tu ide o veľmi dôležitú podporu poskytovanú členským štátom, ktoré, na, ktoré sú pod veľkým tlakom, takže je to skutočne veľmi dôležitá úloha, ktorú sledujeme a zároveň musíme poukázať aj na to, že pokiaľ ide o úlohu e, tejto podpornej agentúry, Ide o to, aby sa tu poskytovala dlhodobá pomoc prostredníctvom metód poradenskej činnosti, odporúčaní. Je to podpora v situácii, keď nastane nejaký konkrétny problém, takže musí, musí to byť aj špecifická podpora a pomoc. Ja viem, že pokiaľ ide o Maltu, tak e, na to, tá krajina je pod e, špecifickým tlakom a podporná agentúra má za úlohu nájsť alebo pomáhať nájsť riešenia. Ako som už vravela, ide tu o dlhodobú pomoc a v otázkach azylu. Myslím si, že to je dôležité a musíme sa na to takto pozerať. Ďakujem pekne, pani Guillaume, pán De Blázi. Chceli by ste sa vyjadriť? Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Chcem sa akurát poďakovať parlamentu za tú pozornosť, ktorú venujete EASO. Ďakujem pekne za tú návštevu. Podporujeme aj tie zistenia ako iste viete, agentúra vlastne najprv bola malou agentúrou, teraz sa to rozbehlo, teraz dosiahla svoju plnú kapacitu a môžu prispieť k implementácii spoločného európskeho azylového systému. To je zásadná úloha v budúcich rokoch. Dôležité je poskytovať nevinutnú podporu, zabezpečiť systém časnej výstrahy a je to implementácia článku 23 Dublinskej dohody Takže ešte raz ďakujem pekne za tú návštevu a za tú pozornosť, ktorú viete naše činnosti. Ďakujem. Back to you, as head of... Nech sa páči, šéf delegácie do EASO, nech sa páči, pán Mulder, máte slovo. Klešino. Ďakujem pekne, pokiaľ ide otázku pána Bronsa, akých ľudí sme tam stretli. Takže pokiaľ ide o pracovníkov EASO, tak hovorím s väčšinou týchto pracovníkov. Viedli sme rozhovory aj s veľvyslancami a, a na Malte zastupcami Malty. Stretli sa, myslím si, že aj s tromi ministrami aktuálnej vlády. Neverpáčte, nie traja dvaja. Trošku zase, že preháňam. No, stretli sme sa aj s zástupcami opozície, takže boli to traja dôležití aktéry e, v rámci politickej vrstvy na Malte, takže vedli sme si diskusiu, vymenali sme si názory, pokiaľ ide o EASO, e hovorili sme o tom, aká je úloha Európskeho parlamentu v tej súvislosti, hovorili sme aj s zástupcami verejnosti, stretli sme sa asi s 50-60 ľuďmi a samozrejme mohli nám aj položiť otázky a vedli sme diskusiu aj s jedným z, z žiadateľov o azyl. Bol myslím, že z Eritreji, predtým bol v Líbii, z, boli tam hrozné podmienky a teraz je na Malte, ak som to správne pochopil, cez do USA. Potom ten druhý deň, bola to iba dvojdňová návšteva, sme mali stretnutie s úradníkmi EASA, ktoré nás informovali o školiacich opatreniach hovoril nám o, to, o tom, ako postupujú, ako podporujú vlády v rámci príjmania utečencov. Potom tá otázka pani Guillaume, no neviem, či som to správne pochopil, ale povedal by som, že pokiaľ ide aktuálnu situáciu a mandát EASA, je to dostačujúce, ako povedal zástupca komisie, dobre sa to rozbehlo a ak bude nevyhnutné v budúcnosti vykonávať nejaké ďalšie úlohy, tak e, chcel by som povedať, týmto sme sa počas e, misie nezaberali. A to nebola vaša otázka, a tak som to potom správne nepochopil, prepáčte. Oui, je veux bien préciser de façon... Euh, Áno, ďakujem pekne, aby som to ešte chcela, ak dovolíte, upresniť, vážený pán Mulder. Takže mne nešlo o tú možnosť, že by sa rozširoval mandát agentúry. Ja som sa iba viedla k tomu, že pokiaľ je mandát agentúry, sú tam naliehavé otázky, to je jasné na Malte. Tam možno, že áno, je taká väčšia otvornosť pre tieto otázky, ale pokiaľ ide o také dlhodobejšie záležitosti, ktorými sa zaoberá EASO, takže to tiež je súčasťou toho mandátu. Aha, tak ja som až teraz pochopil tú otázku, no tak dobre, chcel by som povedať, že je veľmi zložité rokovať s nejakou agentúrou, keď na tej návšteve ste iba 1,5 dňa. Ja si myslím, že momentálne EASO splňa svoj mandát. Ja som eh, nepočul nič, čo by bolo protikali s týmto, čo som povedal. A samozrejme, ja by som položil špecifické otázky, keby sme mali pocit, že dochádza k nesplneniu úloh. Ja som mal ten pocit, že je to teda takáto situácia, je to teda v poriadku. Áno, to je bolo všetko. Pokiaľ ide o vašu prezentáciu aktuálnej situácie, pokiaľ ide o nálezy z vyplývajúce z tej delegácie. No, dobre sme to načasovali, mali sme to mali zasadnutie do 12. Ďakujem všetkým z vás, niektorými sa stretneme budúci týždeň. Je to týždeň skupín, ale budeme mať aj zasadnutie výboru LIBE budúci týždeň vo 4. o 9. Vidíme sa budúci týždeň do videnia.